So, dear colleagues, Kolegyne, kolegovia, po tom, čo tu boli e, nejaké nejasnosti, čo sa týka e, náhradníkov na hlasovanie, e, už sa to vyriešilo, môžeme teda začať? Pokiaľ nie sú námietky, môžeme prijať týmto program schôdze, alebo sú nejaké námietky z vašej strany k dnešnému programu, ktorý je relatívne krátky? Nie. Dobre, takže budeme takto môcť program aj naplniť bod 2. Schválenie zápisnice zo schôdze zo 4. a 5. septembra. Máte to v podkladoch. Sú nejaké poznámky k zápisnici? Zdá sa, že nie. Navrhujem teda, aby sme tak ako zvyčajne považovali zápisnicu za schválenú, pokiaľ nebudú vznesené námietky v priebehu tejto schôdze. Ďalej tretí oznam. Teda tretí bod oznámy. Najskôr tlmočenie. Dnes máme k dispozícii tlmočenie v francúzštine, nemčine, taliančine, holandčine, angličtine, greštine, španielčine, češtine, maďarčine, litovčine, lotyštine, polštine, slovenčine, slovinčine, bulharčine, rumunčine a chorvačine. Pani predsednička láskavo ďakuje tlmočníkom za služby. Ďalej bod B, vysielanie schôdze. Pripomínam, že naša schôdza sa vysiela na internete. Aby ste sa tomu prispôsobili rozhodnutia koordinátorov z 24. decembra. Potvrdzujem, že rozhodnutia koordinátorov 24. septembra, ktoré boli rozoslané 25. septembra všetkým poslancom, budeme považovať za schválené, ak nebudú dostanovené lehoty, keďže neboli e, žiadne námietky vznesené do lehoty 27. septembra. Navrhujem, aby sme teraz e, prešli priamo k hlasovaniu. Ide tu najskôr o hlasovanie o návrhu stanoviska k celému rozpočtovému plánu na rok 2020. Spravodajkyňou bola kolegyňa Petra Kamer-Evert. Pýtam sa Petri, či by sa rada ujela slova v tejto chvíli. Stručne prosím. Chcela by som sa len poďakovať všetkým tenevým spravodajcom, ale predovšetkým aj e, sekretariátu, našim spolupracovníkom za vynikajúcu spoluprácu a za konštruktívne výsledky, ktoré sme dosiahli v rokovaniach. Ešte raz srdečná vďaka všetkým. Ďakujeme. Môžeme hneď preto pristúpiť k hlasovaniu. Máte prosím všetci hlasovacie karty so sebou? Nevidím, že by sa niekto hlásil s tým, že nemá. Môžeme teda pristúpiť priamo k hlasovaniu. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si overíme. Nech sa páči, overíme si to elektronicky. Hlasujte. Hlasovali ste všetci, prosím? Koniec hlasovania. Zamietnuté. 17 hlasov proti, 12 za. Ďalej, pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Nebolo to dosť jasné, aj to si musíme overiť. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Návrh 8. Aha, ten bol stiahnutý. Návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa Prijaté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 25. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom texte. Musíme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 25 hlasov za, 4 hlasy proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme Petre Kamer Evert výsledku. Dan kommen wir Teraz pristúpime k bodu číslo 5. Pokúsime sa opätovne pristúpiť teraz k voľbe štvrtého podpredsedu nášho výboru Dostala som informáciu, že nasledovní náhradníci sa môžu zúčastniť hlasovania. Pani Benžumea za pána Zagorakisa a pán Winkler za pána Frankovského. A pán Ivan Garcia del Blanco jeho. On teda nahrádza Hanesa Hajdeho. Pani Žembu, ďakujem. My by sme si želali elektronické hlasovanie, ak by to bolo možné. Opakujem, e, požiadali by sme elektronické hlasovanie k tomuto bodu. Pardon, tajné hlasovanie. K tomu sa dostanem, ďakujem. Najskôr by som rada upozornila vedúcich politických skupín, že v prípade zmien musia informovať predsedu ešte predtým, ako sa začne hlasovať teda, ak by boli nejakí iní náhradníci ešte pre hlasovanie za riadnych členov, je treba to ohlasiť vopred. Ešte predtým, ako otvorím hlasovanie. Ešte by som teda skonštatovala, že sme uznačenia schopní. Je tu minimálne 8 riadnych členov prítomných, teda štvrtina poslancov. Členov výboru je nás jednoznačne viac ako štvrtina, teda tým pádom sme uznačenia schopní. Teraz požiadam o prednesenie nominantov kto je navrhovaný ako kandidát. Pani Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem. Chcela by som nominovať pani kolegyňu Andreu Bočkor na post čtvrtej podpredsedničky. Ďakujem. Pýtam sa, či sú ešte nejaké iné návrhy. Zdá sa, že nie. Máme len jedného kandidáta ale už zelení požiadali o tajné hlasovanie. Pýtam sa, či sú aj iné skupiny, ktoré chcú požiadať o tajné hlasovanie. Je potrebných minimálne 7 poslancov, teda petina poslancov výboru, ktorí žiadajú o tajné hlasovanie. Áno? Ak teda EPP, liberáli, ľavica tiež o to žiadajú, tak je jednoznačne viac ako 7 poslancov tým pádom môžeme pristúpiť k... Ešte, pardon, musím sa opýtať pani Bočkor, či príjma teda najskôr musím skonštatovať, že je riadnou členkou výboru, že ju nominuje politická skupina, že predlžila vyhlásenie o finančných záujmoch a tiež prednesla vyhlásenie a podpísala vyhlásenie, ktoré sa týka etického správania. Toto všetko vyplnila, všetko splnila a chcem sa jej opýtať ako kandidátky, či je ochotná prijať svoju kandidatúru. Áno. To, čo sa týka tajného hlasovania, sme si už teda objasnili. Môžeme preto pristúpiť hneď k hlasovaniu. Ak niekto nemá hlasovaciu kartu spomedzi tých, ktorí sú oprávnení hlasovať, nech sa prihlási tak nie je nikto taký, kto by nemal hlasovaciu kartu. Najskôr teda vykonáme skúšobné hlasovanie, aby sme si hovorili, či zariadenie funguje. Budeme hlasovať o tom, či Placito Domingo by sa mal stať členom výboru alebo predsedom výboru. Môžete zeleným tlačidlom hlasovať za kandidáta, červeným tlačidlom proti kandidátovi a ak sa chcete zdržať hlasovania, stlačte biele tlačidlo. Nech sa páči, hlasujem o Placidovi Domingovi. Ich eröffne die Abstimmung. Otváram týmto hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Placido Domingo je týmto potvrdený a zvolený. Ale teraz vážne, žarty bokom. Po tomto skúšobnom hlasovaní, keď sme sa presvedčili, že zariadenie funguje, môžeme teraz pristúpiť k naozajstnému hlasovaniu. Musíme to vždy e, žiaľ preveriť, inak by hlasovanie nebolo platné. Ešte raz upozorňujem, že zelené tlačidlo znamená, že podporujete kandidáta, kandidátku, pardon. Červené tlačidlo znamená, že ste proti kandidátke a biele tlačidlo znamená, že sa zdržiavate hlasovania. Zdôrazňujem, že zdržanie sa hlasovania pri vypočítavaní potrebnej väčšiny sa nebude zohľadňovať, tak ako to spravidla býva pri počítaní hlasov upozorňujem, že v prípade omylu pri hlasovaní je možné hlasovanie zmeniť, až kým sa hlasovanie neuzavrie. Teda v rámci intervalu, kým je hlasovanie otvorené, je možné napraviť omyl, ale potom, čo sa hlasovanie uzavrie, už sa to zmeniť nedá. Tým pádom môžeme otvoriť hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Frage haben alle nach ihrem Willen abgestimmt? Všetci odhlasovali, prosím. Môžem týmto hlasovanie uzavrieť. 15 hlasov za, 10 hlasov proti, 5, 5 sa zdržali, teda 5 hlasov musíme odpočítať. Máme však tak či tak potrebnú väčšinu. 25 hlasov a tým pádom teda 30 osob hlasovalo, počet odovzdaných hlasov je 25, keďže tých 5 zdržaní sa odpočítavame. Potrebná väčšina by bolo 13 hlasov, máme 15 hlasov za. Tým pádom je pani Bočkor potvrdená do funkcie 4. podpredsedničky. Blahoželáme. Chcela by som sa poďakovať politickým skupinám za to, že sa nám podarilo napokon nájsť riešenie Ďakujem. Äh, Teraz te poprosím, Andrea, aby si, si prisadla sem k nám na pódium. Máš tu už pripravené miesto. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. So, ich darf nun mit... Blahoželáme. Týmto konštatujeme, äh, že äh, Týmto sme uzavreli ustanovovanie výboru KULT. Dostávame sa k bodu rôzne. Tu by som vlastne nechcela nič ďalšie oznámiť v verejnej časti schôdzi. Upozorňujem, že ďalšia schôdza prebehne 4. novembra od 15 do 18.30 tu v Bruseli a potom 5. novembra od 9 do 12.30 a potom od 15 do 18.30 Ďakujem vám všetkým za účasť na dnešnom hlasovaní, napriek tomu, že sme všetci zaneprázdnení na vypočutiach. Tiež sa chcem poďakovať za to, že ste sa konštruktívne zúčastnili vypočutia včera dezignovanej komisárky Marie Gabriel. Dnes sme jednomyselne eh, mohli uzavrieť našu pozíciu v tejto veci.